So, uh, dear colleagues, good afternoon to everybody. Príjemné popoludnie všetkým. Srdečne vás vítam na našej popoludnejšej schôdzi. Teraz máme na pláne spoločnú rozpravu s parlamentnou delegáciou pre vzťahy s Magrebom. Som veľmi rada, že Máme naplánované toto spoločné stretnutie a že tu máme aj spolupredsedničku e, tejto delegácie pre vzťahy s Magrebom, pani Ayala Sender. Situácia a v tomto kontexte je veľmi dôležitá. Koordinári rozhodli, e, že dlho prebehne návšteva do Líbie. Mali by tam byť aj členov výboru Líbe v rade účastníkov budeme sa musieť zatiaľ spoľahnúť na zástupcov EÚ, ktorí majú priamo informácie z terénu. Teda toto spoločné stretnutie je pre nás veľmi prínosné a briefing eh, z 22. januára z Rady pre zahraničné veci, kde sa venovala diskusia aj Líbii. Tento briefing eh, bude pre nás tiež veľmi prínosný. Prešli ste e, presne na čas. Pán Piké, teraz e, teda aj vás e, vítam, pán Vincent Piké z SVČ a tiež pána Brozy z Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Tiež sme pozvali UNHCR, ospravedlnili sa, pretože nedokázali vyslať zástupcu na dnešné stretnutie, ale k situácii v Líbii máme k dispozícii aj informácie v našich podkladoch podrobnejšie. Dávam teraz slovo pani Ajala Sender, aby prednesla úvodné slovo a ona potom udeli slovo pánu Vincentovi Piketovi. Sí, gracias, Ďakujem, pani Gál. Predovšetkým by som chcela vyjadriť našu prímnu sústrasť a účasť civilným občanom Líbie, ktorí boli včera obeťou útoku a taktiež ich rodine a zdravotníckému personálu. My ako Európska únia naďalej pracujeme odhodlane, aby sa nám podarilo čo najskôr dosiahnuť situáciu stability v Líbii a taktiež aby líbyskí občania mohli žiť vo väčšej stabilite a v miery. Vieme, že súčasná situácia je ťažká, ale skutočne sme odhodlaní na tom niečo zmeniť a preto by som chcela prejaviť našu solidaritu, účasť, úprimnú sústrasť obetiam a ich rodinám. Taktiež za delegáciu pre vzťahy s Magrebom ďakujem výboru pre občianske slobody za to, že nám dali možnosť sa vydať na misiu v súvislosti s situáciou v Líbii. Ďakujem aj predstaviteľovi SVČ, pánu Pikému, ktorý nás riadne informoval o aktuálnej situácii, ohľadom toho, ako postupujú rozhovory, kde sú najväčšie problémy. No a samozrejme pánu Ambrozimu z Medzinárodnej organizácie pre migráciu, ktorá taktiež nám poskytovala obrázok svojej práce, informovala nás o výzvach, o problémoch. 22. januára Rada pre zahraničné záležitosti, ako viete, diskutovala o Líbii z dôvodu komplexnosti situácie a pán Gazam Salame, ktorý je špecifickým zástupcom a predstaviteľom OSN pre tieto otázky, nám prednesol také stručné zhrnutie situácie, taktiež pokroku v rámci politického dialógu a hovoril o možnosti toho, že príde nová ústava už teda k budúcim voľbám. Samozrejme, získal si podporu všetkých ministrov zahraničných vecí a teda principiálne sa zavezla k tomu, že sa bude snažiť o zmier v tejto krajine. Taktiež ministri zahraničných vecí diskutovali o dôležitosti e, angažovanosti EÚ v Líbii, že budeme podporovať úsilie zo strany OSN pri stabilizácii krajiny a taktiež podporu agentúram OSN, ktoré pracujú konkrétne v oblasti migrácie, a migračných tokov. Taktiež ministri hovorili o tom, že je potrebné naďalej pracovať s krajinami pôvodu migrantov, predovšetkým s tými, ktoré susedia so sahelským regiónom. No a toto je pre nás veľmi zaujímavá téma. Zaujímajú nás názory našich hostov, aby nám vysvetlili, aká je situácia, aké sú posledné informácie v súvislosti s mm, úlohou EÚ v Líbii, so spoluprácou s OSN a taktiež čakáme na, aktu- na aktuálne informácie ohľadom migrantov a utečencov. Ďakujem. Pán eh, Pike, nech sa páči. Ďakujem. Obom dámam eh, predsedničkám eh, za slovo aj za to, že vás môžem stručne informovať o pohľade ESVČ na túto problematiku. Náš prístup k Líbii. Mám pripravený preho- prihovor, použijem ho vo svojom vystúpení, ale nedávne udalosti v Líbii z posledných dní dokazujú, aký zbytočný v skutočnosti je takýto pripravený text. Pred desiatimi dňami prebehli boje na jedinom funkčnom libyskom letisku nedaleko Tripolisu mnohí prišli o život, vrátane civilistov, taktiež došlo k výraznému narušeniu dopravy takmer na týždeň. Tiež to narušilo fungovanie spoločnej EU misie z OSN a s Africkou úniou, ktorí tam majú spoločné operácie. Pred dvoma dňami v Bengazi došlo k hroznej dvojitej forme výbuchu v autách viac ako ako 10 ľudí prišlo o život, mnohí boli zranení a tiež e, to veľmi výrazne zasiahlo stabilitu a bezpečnosť krajine. Včera sme dostali ďalšie hrozivé správy o mimosúdnych e, vraždách desiatich osôb. Niekto presne nevie, o koho išlo, ale boli zavraždení mimo osudnou popravou jeden z veliteľov Líbyskej národnej armády, maršal Hafter, teda veliteľ, ktorý je predmetom vyšetrovania Medzinárodného trestného súdu z dôvodov porušenia ľudských práv a tiež z dôvodov vojnových zločinov v priebehu ostatných dvoch rokov toto všetko, tieto udalosti tiež e, majú vplyv na ďalšie dianie. A len to dokazuje, aké krehké je prostredie v Líbii a tiež to dokazuje, aká nestabilná je situácia, aké roz Vlodené sú taktiež bezpečnostné zložky krajiny a tiež to dokazuje, ako veľmi Líbia aj celý svet potrebuje nájsť riešenie na túto krízu v Líbii. Teda čo sa týka priebehu Rady pre zahraničné veci v pondelok, je to stretnutie, ktoré zaznamenalo aj prítomnosť osobitného zástupcu OSN Hasada Salamena tiež eh, predniesol eh, briefing ministrom. Diskusie, ktoré prebehli, boli veľmi prínosné. Pozornosť sa venovala najmä dvom hlavným oblastiam, ktorým sa venuje EU v Líbii, a síce politická oblasť, teda oblasť, eh, ktorá výrazne podporuje akčný plán OSN, ktorý prezentoval pán Salamej minulý rok v septembri, krátko potom, čo bol vymenovaný do funkcie, nejako okolo hlavných črtov tohto plánu. E, je zámer zvolať voľby v Líbii, prezidentské voľby, ako aj parlamentné voľby To samozrejme je veľká úloha, najmä v kontexte Líbie, ale ešte o to viac, že v súčasnosti volebný rámec eh, a neexistujú vôbec predpoklady pre zorganizovanie volieb. Eh, krajina nemá platnú ústavu, ktorá by zaistila eh, popis úloh právomoci prezidenta a tiež nie je právne ustanovené, ako by prezident vo funkcii mal spolupôsobiť s vládou či parlamentom. Toto všetko eh, nie je vôbec určené ešte predtým, než prebehnú tieto voľby, teda bude musieť prebehnúť rozsiahla prípravná činnosť eh, nielen prakticky, ale aj z politického hľadiska je pozitívne, že už začala registrácia voličov. Pán Salamej eh, dosť pozitívne a optimisticky zhodnotil, že v libyskom kontexte by sa to mohlo stihnúť e, Latvii ľahko do stanovenej lehoty. Tiež je dôležité pre organizáciu volieb a tiež pre vytvorenie potrebného legislatívneho rámca organizácia Národnej konferencie, Národného zhromaždenia. Tu pán Salomej chce e, zhromaždiť e, celú škálu rôznych aktérov z libyského politického, ekonomického, hospodárskeho, ale aj kmeňového života. A hlavným cieľom tohto zhromaždenia bude zaistiť čo najširší politický konsenzus, ktorý by zaistil, že výsledky volieb, keď budú k dispozícii, že politická trieda ich príjme. Organizácia tohto národného zhromaždenia je, je jednoduchá úloha. Pán Salamej sa do toho pustí, um, okamžite začne tým, že zorganizuje niekoľko prípravných konferencií vopred. E, vysoká predstaviteľka EÚ sa vyjadrila, že chce podporiť túto iniciatívu, pretože iba tým, že prebehnú riadne voľby v krajine na základe riadne platného legislatívneho rámca a v ideálnom prípade aj na základe platnej ústavy, eh, ale vzhľadom na eh, krátkosť času eh, aj tento právny rámec už by bol veľkým prínosom. Iba takýmto spôsobom môžeme udržateľným spôsobom zaistiť dosiahnutie vhodného riešenia aktuálnej politickej krízy, teda to je e, jedna skutočnosť. Ďalšia oblasť, ktorej sme sa venovali e, na Rade pre zahraničné veci v pondelok, sa týkala hospodárskej stránky. Tu je e, trošku zmiešaný obraz. Na jednej strane v makroekonomickej oblasti sú relatívne dobré výsledky. Cena ropy vzrástla, teda aj príjmy z ropy vzrástli Produkcia v Líbii je relatívne stabilná nad úrovňou milióna barelov denne. Teda zisky centrálnej banky sa postupne e, zvyšujú, postupne sa zvyšujú, e, sa zaplňajú je pokladnice peniaze sa nemíňajú e, dostatočne vhodným spôsobom. To je ten problém. Príliš veľa sa míňa na mzdy štátnych úradníkov, bezpečnostných zložiek, Niektoré z nich pracujú relatívne neformálne, ako milície, ale veľmi málo z týchto peňazí sa dostáva skutočne na úroveň ministerstiev a verejnej správy, ktoré potrebujú finančnú podporu z týchto ropných zdrojov, aby sa to dostalo priamo k občanov. Teda napriek eh, stabilite v makroekonomickej oblasti aj eh, napriek relatívne stabilnému výmennému kurzu je ešte stále pred nami veľmi dlhá cesta. Európska únia sa stala súčasťou tzv. hospodárskeho dialógu, ktorý už istý čas v Ilbii prebieha. Doposiaľ prebiehal bez účasti EÚ, od minulého týždňa sme aj my jeho súčasťou a chceme sa aktívne podieľať na vytváranie politického rámca e, v Líbii. Samozrejme, v prvom rade o tom rozhodujú samotní Líbičania, toľko teda k hospodárskej oblasti a teraz v neposlednom rade ešte migrácia. Aj toto je samozrejme e, jedna z významných priorít nielen Európsku úniu, ale najmä pre vysokú predstaviteľku. V priebehu roka 2017 ešte budeme môcť si o tom pohovoriť aj podrobnejšie. V priebehu minulého roka sme zaznamenali E, pokrok. Menej ľudí prišlo na európske pobrežie z hľadiska neregulérnych migrantov, taktiež menej ľudí prišlo o život na Širom mori, čo je samozrejme tiež dôležité z humanitárneho hľadiska. Viac ľudí sa nám podarilo zachrániť z mora a tiež viac ľudí sa podarilo vrátiť e, z Líbie do ich krajín pôvodu v rámci programu, na ktorom spolupracujeme s IEOM a UNHCR z hľadiska asistovaného dobrovoľného návratu pre týchto ľudí. Zatiaľ ešte nie sme v cieli ani zďaleka. Faktom je, že ešte stále je e, veľmi veľa neregulárnych migrantov v Líbii. 600 tisíc zhruba. a môže z toho vzniknúť e, dosť veľký problém. Okrem toho je ešte stále príliš veľa neregulárnych migrantov zadržiavaných e, v, zadržiavacích centrách, e, ktoré prevádzkuje vláda. Niektoré z týchto zadržiavacích centier sú spravované neformálnymi skupinami, ktoré nepodliehajú absolútne žiadnej kontrole, iba svojej. Aj tu teda je ešte stále veľký problém z hľadiska ľudských práv aj z hľadiska humanitárnej pomoci a preto vysoká predstaviteľka rozhodla, že chce o tom viesť dialog s organizáciami OSN aj s Africkou úniou, aby sa zvýšila miera týchto dobrovoľných asistovaných návratov. Našim cieľom je presvedčiť líbyskú stranu aby prestali s zadržiavaním s trestným zadržiavaním um, neregulovaných migrantov. Zatiaľ uplatňujeme dočasné riešenie. tak aby boli oddelení um, títo neregulovaní migranti v týchto centrách od uh, osôb, ktoré požívajú medzinárodnú ochranu a ktoré majú nárok na medzinárodnú ochranu. Ďalej, čo sa týka pracovnej skupiny e, medzi EÚ, Africkou úniou a OSN e, v dôsledku a, a samitu 29. E, novembra v Abidžane medzi Európskou úniou a Africkou úniou. 14. Mm, decembra prebehlo stretnutie tejto pracovnej skupiny v Bruseli pričom nosnou témou tohto stretnutia bol program asistovaných dobrovoľných návratov. Ďalej, druhým cieľom tejto spolupráce je politická spolupráca s libyskými orgánmi. Samozrejme, to je dlhodobý proces, prebieha neustále, ale veríme, že sa nám podarí ho prehlbiť aj v rámci spoločnej misie s OSN a tiež s kolegami z Africkej únie práve tento týždeň 22 pondelok. To bolo naplánované, ale vzhľadom na to, že došlo k problémom, k útokom na letisku v Líbii, e, museli sme to odložiť na neskôr. Teraz máme v pláne zorganizovať to zhruba 20. februára. Toto je teda aktuálny stav. Pre nás naďalej je prioritná spolupráca s OSN, tiež plná podpora politickému procesu a tiež praktická spolupráca e, so všetkými e, subjektami OSN v oblasti migrácie. Ďakujeme pekne, pán Kike, ďakujeme za tieto podrobné informácie, ktoré nám poskytujete. Teraz pán Amrozi, nech sa páči, môžete sa ujať slova aj vy. And, uh, to... Dob Dobre, popoludne, ďakujem pani predsednička. Len stručne k tomu, čo sa deje v Líbii a o čo sa tam snažíme v úzkom partnerstve, predovšetkým s Európskou úniou a niektorými členskými štátmi EÚ. Berieme do úvahy a nezabúdame, že kontext um, bezpečnostnej politickej situácie je taký, že sa prehliadajú aktivity OSN a podobných e, organizácií. Takže každý deň sa tam teraz snažíme vykonať svoj mandát. No a by som to poňala trochu zo široka, sú tri kategórie ľudí, ktorí sa zameriavajú na našu prácu v Líbii. Tieto tri skupiny sú prepojené, preto o tom hovorím. Poprvé to sú e, líbysky e, interne vysídlení ľudia. Je ich 180 e, tisíc momentálne. Toto je číslo, ktoré našťastie klesá a stabilne teda za posledných pár mesiacov klesalo, pretože, toto je tá druhá kategória, asi 335 tisíc bývalých mm, interne vysídlených Líbicov sa rozhodlo, že sa vráti domov, že sa pokusí znovu vybudovať e, svoje obydlia. A je treba zaručiť, že sa títo osoby budú môcť vrátiť domov a že budú mať príležitosť tam aj zostať a znovu začať nejaký priateľný život. Toto je zásadné, pri stabilizácii krajiny a taktiež v rámci toho politického procesu, o ktorom sme hovorili. Tretia kategória to sú samozrejme migranti. Migranti v Líbii. Asi 620 tisíc ich máme registrovaných. Samozrejme, situácia v krajine je taká, že nie nutne sa nám darí dostať do každej časti Líbie, takže nemôžeme vedieť, či týchto 620 tisíc už je to celé číslo. Odhadujeme ich dohromady asi na 800 tisíc, možno je to aj trochu ešte viac, ale zhruba toto je asi to číslo. Počet migrantov, ktorých si myslím, že sa momentálne nachádzajú v Líbii, sú trochu teda rozdelení po krajine samozrejme. Veľká časť z nich, viac než 50 pokiaľ máme správne informácie, jasne povedalo, že keď odišli zo svojej domovov a zo svojej krajiny pôvodu, bolo, že chceli pracovať v Líbii. Ako viete, e, Líbia tradične príjmala pracovných migrantov. Je to krajina, ktorá bola dosť e, sebestačná, takže v podstate žila z takýchto hospodár, takýchto pracujúcich migrantov. A preto bola cieľom migrácie z mnohých krajín subsárskej Afriky. Takže veľká časť migrantov, ktorí sú v súčasnosti v Líbii, nezamýšľa, alebo zatiaľ, pre stredozemné more, dostať sa do Európy. Toto je sekundárny cieľ, ktorý potom prichádza neskôr, keď zistia, že to, čo v Líbii hľadali, tam nenašli. A vtedy je ešte relevantnejšie zaručiť pokrok na politickej úrovni, zaručiť stabilizáciu rôznych komunít v Líbii, pretože takto zredukujeme výskyt alebo často z takýchto sekundárnych rozhodnutí potom sa dostať z Libie ešte do Európy. Taktiež máme dosť dobrých správ, napriek tomu, že tá celková situácia je dosť pochmúrna. Prvá vec, o ktorej som chcel hovoriť, to je, že počet e, Libíncov, ktorí boli vnútorne e, vysídlení a vracajú sa domov, takých je každý mesiac viac a viac. To je neustály trend, ktorý pokračuje a ktorý naznačuje, že aspoň niektoré časti krajiny už sú dostatočne stabilné na to, aby sa tam ľudia mohli vrátiť. Toto je dôležité a musíme to podporovať a posilniť tento trend. Druhá pozitívna správa je to, čo sme tu počuli. Počet ľudí, ktorí z Líbie prekročia Stredozemné more, e, klesol. Toto je pozitívna správa, ktorá má taktiež určité problematické aspekty, lebo samozrejme e, plné dodržiavanie základných práv týchto migrantov na libyskom území nie je samozrejmosťou. Na jednej strane je tu teda pozitívny aspekt, že tých ľudí prišlo menej a ich menej prišlo o život na Stredozemnom mori. No a na druhej strane je tu ten negatívny aspekt, že Situácia, životné podmienky, dodržiavanie ľudských práv v Líbii, tam to nie je až také skvelé, je treba to zlepšiť. Toto je oblasť, na ktorej musíme ešte popracovať. Taktiež sú činnosti s rôznymi orgánmi a je treba zaručiť dodržiavanie základných práv migrantov, nie len migrantov, ale teda v tomto prípade hovoríme o migrantoch. Týmto sa dostávam k téme e, zachytných centier, ktoré boli časťou dohody medzi Africkou úniou a EÚ, ktorá bola zavretá v Abidžane. Tam sme chceli navýšiť počet dobrovoľných návratov, tak aby sme znížili preľudnenie v týchto príjmacích centrách a tlak a aby sme aspoň čiastočne zlepšili životné podmienky v týchto centrách. Videli sme rôzne správy, videá a podobne. Máme rôzne informácie, ktoré jasne popisujú, aké sú podmienky v týchto detenčných centrách. Musím povedať, že v tejto oblasti pracujem už skoro 30 rokov a bol som v rôznych tá, utečenských táboroch, táboroch pre vnútorne vysídlených ľudí a detenčných centrách, ale takéto niečo som málo kedy niekde videl. Je to až také zlé, ako si dokážete predstaviť. Predstavte si nejaké detenčné centrum pre 400 ľudí, ale nech tam 400 a ich tam 1800 a máte tam len pár toalet, toalet takže asi tak. Takže snažili sme sa trochu vyprázdniť tieto záchytné centrá, Samozrejme, toto vyprázdnenie taktiež zahrňalo rozhodnutie líbyského e, líbyských úradov, že postupne úplne zrušia tieto centra. Všetky, bohužiaľ, sa to nestalo. Takže navyšujeme počet navrátených osôb a taktiež navrátených osôb z detenčných centier, ale ten systém naďalej funguje a pravdepodobnosť, že tam sa zase naplnia tieto centrá novými migrantami, je naš, bohužiaľ naďalej vysoká. Konal sa teraz summit v Abidžane a vtedy eh, v detenčný centra bolo skoro 20 tisíc ľudí, pretože sa bojovalo v Sabrate. Tam to vyhnalo eh, ďalších ľudí. No a dnes k súčasného počtu ľudí v týchto centrách to je asi 8 tisíc osôb. No a to by naznačovalo, naďalej navracať ľudí domov z detenčných centier, čo najrychlejšie to len pôjde. Samozrejme, partnerstvo z EÚ v súvislosti s návratmi z Líbie to nezahrňa len ten samotný proces návratu, ale taktiež eh, predovšetkým preto, že Samozrejme, reintegrácia ľudí je vždy komplikovaná a v tomto špecifickom prípade tu máme či dočinenia s skutočne obrovskými číslami v porovnaní s pôvodným plánom. Pôvodne sme plánovali, vrátili sme ich 9700 miesto toho. Takže vidíte, že ten počet skutočne navrátených osôb bol oľa vyšší, než sme pôvodne plánovali. Toto sú dobré správy, určite. Ľudí sme vyťahli z hroznej situácie, z biedy, ale je to komplikované, lebo potom musíte zaručiť, že máte k dispozícii mechanizmy a na tej... Ale do určitej miery sa teraz situácia zlepšuje. Iba rýchlo ešte na záver. Potom sa môžem vyjadriť vašim prípadným otázkam. Jedna dôležitá oblasť práce pre nás je, bola tradične historicky jedným z kľúčových regiónov Líbie, ktorý mal vplyv na stabilitu alebo nestabilitu krajiny. Takže čo všetko môžeme robiť pre sociálnu súdržnosť, stabilizáciu, spoluprácu medzi miestnymi lídrami, kmeňmi v Líbii. No a Taktiež tu máme ďalej regióny, do ktorých sa vnútorne vysídlené osoby vracajú. A začínajú tam nový život. No a tretí prvok v oblasti. No a čím lepšie tam majú podmienky, tak tým menšia šanca, že budú pokračovať ešte ďalej na sever a dostanú sa do rúk pašrakom alebo do nejakej zlej situácie. Na juhu, v Sabe, mm, jeden spolupracovník bol unesený, tri dni ho držali ako rukojemníka, potom zasiahli miestni lídry, ktorí vyrokovali prepustenie teda tejto pracovníčky, že miestni lídry rokovali prepustenie úradničky OSN. Takže to ukazuje, že tam odvádzame dobrú prácu. Posledný prvok, pašovanie a obchodovanie s ľudskými bytostiami v troctve. Ako to momentálne prebieha v Líbii, v celej krajine, nie len v detečných centrách. Potom tá záležitosť, o ktorej hovorili reportáži, treba to ešte overiť, ale hovoril tam reportér o mimosúdnych popravách, šiť v krajine, kde e, zákon a poriadok sú zatiaľ len ilúziou. No ale určite si to vyžaduje medzinárodnú spoluprácu policajnú v oblasti súdnictva a tak ďalej. Lebo vieme, že tí, ktorí inde majú biznis v rôznych častiach sveta, vrátane v Európy, tam taktiež majú v rôznych krajinách svoje bankové účty a musíme účinne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a tým pádom musíme spolupracovať na medzinárodnej úrovni. Tých, ktorí možno budú šoferovať nejaké auto alebo čln, potrebujeme medzinárodnú spoluprácu nachádzajú v Líbii ani v Tripolise. Ďakujem. A teraz príjmem vaše otázky. Ďakujem, pán Ambrózy, za túto informatívnu a zaujímavú prezentáciu. Zatiaľ je tu jeden kolega, ktorý by sa chcel vyjadriť. Pokiaľ sa chce ešte niekto opýtať, tak môžete, ale ako prvá pani Veržia. Patrím k tým poslancom, ktorí boli v Líbii v rámci Libe. Len potvrdzuje to, čo sme my videli. Menovite v týchto materiáloch európskych inštitúcií. to, čo mňa najviac vlastne šokovalo, čo hovoria medzi... Líbia má tradíciu migrácie, ktorá sa, pokiaľ viem, neprerušila ani len. Ako keby existovala nejaká stabilná vláda, ktorá by teri- celé teritorium kontrolovala. Čo nám povedali v Tunise a príjmať uznesenia e, k, kontrolovaní tej situácii samozrejme e, je pravdou to, čo ste kde pre väčšinu väčšina vlastne uniká kontrole orgánov. Plus si mali prechádzať cez líbyský personál, ktorý sám zažíva e, teror líbyských milícií, takže tých líbyských milícií s, sa e, dostali, e, sa stali ochotnejšími, išli na, viac v ústredy tých číslach, ktoré ste nám tu naznačili, do akej miery ste si istí, že počet e, zadržiavaných osôb v tých najhorších podmienkach zlepšovaním životných podmienok, ak vôbec takýto termín môžem použiť, keďže e, tá situácia je tam dramatická. A aký je pomer k legitimnosti? dôležitý aspekt, keď tak trochu poznáte situáciu v Líbii, viete, že i tam nikto naozaj na juhu nekontroluje svoju zónu na, za hranicu e, kmeňových území. A ja si myslím, že dôležitá otázka, ktorá na záver zaznela, je otázka financovania. E, patrí to, platí to o obchodovaní s ľuďmi, pretože Líbia, ktorú e, Európskej únie, čo my môžeme robiť, pretože najlepší boj proti tomu je útočiť, alebo teda vlastne uh, venovať sa, e, potierať financovanie týchto aktivít. E, e, inak sa nám chcel odpovedať na tie mnohé otázky, ktoré tu boli zazneli. Trošku také opravy. Od decembra naozaj máme v Líbii medzinárodných pracovníkov z po šesť e, z e, medzinárodných organizácií. Používame k tomu tretie strany ako e, zadávateľov. Tým pádom administratívne naši zamestnanci sú v rámci iného mechanizmu, aby tu bola väčšia flexibilita, ktorá inak by nebola, existovala naozaj minulý týždeň to boli tí medzinárodní pracovníci. A pokiaľ ide o tie detenčné zachytné centra. Keď e, hovoríme o týchto centrách, hovoríme o tých, ktoré spravuje vláda. V akejkoľvek forme. To znamená, číslo súkromných detenčných centier, my nepoznáme ani ich e, polohu, ani počet ľudí, ktorí sú tam zadržiavaní. Nevieme, čo sa deje. Vieme, že existujú, ale keď hovoríme o e, záchytných centrách, nehovoríme o týchto. Pokiaľ ide o ofičné, e, ofičná práve velí tomu či onému miestu, niektorí z týchto predstaviteľov milícií reagujú dokonca e, na pokyny ministerstva vnútra, alebo teda vlády ako takej. Sú to súkromné milície, ale vyšší predstavitelia vlády vlastne prístup do týchto oficiálnych. Každodenne naši pracovníci tam pracujú. Preto máme celkom jasný, jasnú predstavu, koľko ľudí je tam. Tie, pokiaľ ide o ich návraty, tak sme na tom osobne zúčastnení. Vieme, o ktorých som predtým hovoril a tie sú tým pádom pre, presné. Všetko ostatné však, čo ste povedali, je úplne pravdivé a to je našou dilemou každodennou z pohľadu OSN. V Líbii vykonávame humanitárne zovalo utrpenie Líbičanov či migrantov. Isté, jasná e, inštancia nekontroluje nejaká konkrétna e, že sa zabezpečujú nielen zmluvy, ale že tie dohodnuté zmluvy sa aj uvedú, ovláda to teritorium, kde sme, či už je to e, záchytné centrum, či iné e, štruktúry. Je to teda problematické. My tieto problémy však e, môžeme riešiť tak, že budeme stále rokovať s tými aktérmi, ktorí sa zúčastňujú, pokiaľ je tu humanitárny mandát, v určitých e, situáciách sa to však e, nedeje, kde ide o výbor pre komunitárny e, management. Sú tam lokálni vodcovia, kmeňoví, staršinovia a fungovanie tohto výboru je s našim sprostredkovaním vlastne za spoločným do zdravotnícke alebo školské zariadenia, kopanie studní a tak ďalej relevantným aspektom je tu poprvé možnosť vlastne robiť mikrozásahy pre e, to spoločenstvo, ktoré si to aj vybralo. A druhý aspekt je ten, že keď tak trochu podmienky na to, aby ľudia začali spolupracovať trošku viac, než sa tomu dialo doteraz a tým pádom svojou, svojim dielom e, pomôžeme zlepšiť sociálnu koheziu daného spoločenstva. Cenej kontroly zo strany vlády nad teritorium Líbie. Len potvrdzujem, čo ste povedali. Je to v skutočnosť, je taká, aká je. Nie je zhody. To je jediná uznávaná vláda. A my sa pozrieme, v čom vedia splniť svoje prísľuby zaškolovaní líbyských e, orgánov, pokiaľ ide o management neregulárnych e, otázkou neregulárnej migrácie. Centrálna zložka tohoto všetkého už takto robíme e, pri zaškolovaní tvorbou kapaskou neregulárnej migrácie. Centrálna zložka tohoto všetkého už takto robíme e, pri zaškolovaní tvorbou kapacít. To, ako som povedal, e, ovplyvňuje aj našu schopnosť zlepšovať situáciu v tých záchytných centrách. Nie všetky z nich sú spravované e, a pod kontrolou vlády. Vieme, že sú tu i iné, ako povedal pán Ambrózy, ale tam pracovať nevieme, kým rešpektujeme normálne pravidlá e, územnej celistvosti krajiny. A tak predsa činíme. Vieme, že naša práca je len čiastková, Jediný spôsob, ako riešiť situáciu, je politicky stabilizovať krajinu s mierovou zmluvou, dohodou, ktorá ustanoví e, legitímnu a rešpektovanú vládu, kde bude, ktorá bude naozaj spravovať teritorium Líbie v svojej e, celosti za podpory e, zjednotenej armády. To sa tu ľahko hovorí, takisto v Líbii sa to ťažko hovorí, zjednotenej armády. To sa tu ľahko hovorí, takisto v Líbii sa to ťažko hovorí, relevantné politiky proti právniu špinových peňazí, určite zoznamy rizikových krajín, po druhé potom vytváraním, ktorým sú uvalené sankcie. To sa deje v OSN v New Yorku, to sa takisto iče u duhu Líbie. Posledná vec, medzinárodní zamestnanci. Naša delegácia EÚ, ako ste videli, je momentálne minimálne e, raz či dvakrát týždenne e, na jeden deň cestujú do Tripolisu a po druhé pán Pike, pán Ambrozy, bola to veľmi zaujímavé. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých e, informácií. Teraz pani Ajala Sender. O stručnosť. Ďakujem za slovo. Len by som chcela na záver povedať, že tieto prezentácie, aj pripomienky napríklad pani Veržia, môžeme použiť, aby sme boli trochu optimistickejší všetko, o čom ste hovorili, tieto kroky, tento dialog. Vyzerá to tak, že je tu dobrá vízia do budúcnosti, napriek tomu, že teda to bude, bude podmienené okolnostiami, ale máme tu akčný plán. A napriek tomu, že je ešte ďaleko, tak už vidíme svetlo na konci tunelu. Možno vieme, na aké legislatíve treba pracovať. No a Ďakujem panu Ambrozimu za to, čo hovoril. Hovoril o tom, že skutočne tá situácia je v niektorých aspektoch hrozná a že sa snažíme to trochu stabilizovať, zmierniť, pomôcť vysídleným Libičanom viesť eh, medzikomunitný dialog, dať im alternatívy, Taktiež je tu program dobrovoľných návratov. To je taktiež pozitívne. No ešte jedna vec, ktorá je zásadná, to je téma peňazí. Myslím si, že Európska únia a Európsky parlament by sme možno eh, mali mm, teda v tejto súvislosti s praním špinavých peňazí spolupracovať, mali by sme identifikovať účty, eh, na ktoré smerujú potom e, napríklad nejaké finančné zdroje, ktoré možno boli diktátora alebo nejakých blízkych osôb. Takže máme k dispozícii dostatočné IT nástroje, aby sme zistili, kto má najväčší prospech z tejto ľudskej tragédie. Taktiež by som chcela povedať, že v našich vyhláseniach Snažme sa čo do najväčšej miery o to, aby všetci aktéry v Líbii hrali určitú úlohu a nie už od začiatku si vybrať, ktorí sú dobrí, ktorí sú zlí. Takže je treba, aby takéto bolo stanovisko EÚ. Je treba zaručiť, aby tam nedošlo k nejakým zbytočným konfrontáciám z politických dôvodov. Thank you. Thank you very... Ďakujeme veľmi pekne, pani Ayala Sender. Ďakujem aj ostatným účastníkom tieto údaje a tiež na všetku činnosť firmy v tomto kontexte. Podľa legislatívy EÚ nie je možné, aby súd tretej krajiny, v tomto prípade súd alebo v tomto prípade orgán USA chcel e, získať priamo a mohol získať priamo nárok k prístupu k týmto údajom Dokonca aj v naredení ochrany údajov sa jasne uvádza, že vždy je na to potrebný právny základ v legislatíve EÚ alebo v legislatíve členského na základe medzinárodnej dohody medzi USA a Európskou úniou. A síce ide o zmluvu o vzájomnej právnej pomoci. Akurát ste to stihli. Prepačte, ale takto musíme pracovať tu v Európskom parlamente musíme byť veľmi často e, pod takýmto časovým tlakom. Je mi ľúto, že takto prichádzam na poslednú chvíľu, meškám, prichádzam z parlamentnej konferencie z AKT, to je tiež jedna z mojich povinností, ale e, na Margo Microsoftu môžem povedať, že už sme mali možnosť diskutovať s právnikmi nedávno, s právnikmi, ktorí sa špecializujú v oblasti ochrany súkromia a v oblasti základných práv občanov to, že nie sú e, vnímané recipročne na úrovni niektorých najvýznamnejších partnerov v kontexte globalizácie. Konkrétne ide o USA. V tomto prípade ide o situáciu, v ktorej Ministerstvo spravodlivosti e, USA núti Microsoft zverejniť údaje, ktoré sú e, uložené mimo územia USA konkrétne v európskej krajine a čo sa týka sú, e, týkajú sa súkromia európskych občanov a to samozrejme znepokojuje nás ako zastupcov európskych občanov. V podstate môže e, ísť o útok na základné práva Európanov. Nám na nich veľmi záleží. Rozpracovali sme ich e, veľmi dôkladne v balíku ochrane údajov. Dosiahli sme výrazný pokrok a okrem toho medzinárodné právo sa týka aj zásady povinného práva a, a síce musí sa uplatniť právo, v ktorom úradník vykonáva svoje povinnosti na území štátu, v ktorom platí legislatíva danej krajiny. Nejde teda o krajinu, v prípade ktorej by platila licencia firmy, ktorá je registrovaná inde. Teda snažím sa povedať to, že tento prípad, ktorým sa zaoberá Najvyšší súd USA vo veci Microsoft, to rozhodne je relevantný pre Európsky parlament, aj pre Európsku úniu. Musíme ho pozorne sledovať a snažíme sa neponaučiť. O to sa snažíme tak či tak vždy v prípade neuznania reciprocity, čo sa týka prevodu našich údajov do USA či by Európsky sudca mal mať právo e, dostať tieto údaje z amerického územia bez toho, aby sa k tomu mali možno Spojené štáty vyjadriť. To by zrejme nebolo možné. Je tu veľká neistota súvisiaca s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora v kontekste transatlantického vzťahu. potom, čo sa prijal rozsudok, ktorý odobril tzv. štít na ochranu údajov a potom rozhodnutie o uchovávaní údajov to v podstate e, zrušilo platnosť e, Safe Harbor. To zmenilo okolnosti, pretože niektoré z týchto právnych rámcov boli platné a niektoré mali dopad aj na národnú legislatívu členských štátov. A preto je potrebné sa zaoberať e, toto neistotou. Myslím, že je vhodné, že sa zaoberáme touto otázkou aj s politickým odhodlaním aj pánu Albrechtovi. Ďalší bod na programe sa obeď týka vás, pán Albrecht. Dávam vám i hneď slovo. Ide o nariadenie o ENISE.